zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Ocek 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Paragraf 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. Ocek 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Bod 16, pozmenujúci návrh 3, takže hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže bod 16, hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz hlasujeme o bode 18 za, proti, zdržali sa. A, asi by som si to rada overila ešte raz. Bod 18, hlasujme o bode 18. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijatý. 24. Oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Bod 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Bod 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Ocek preambule E hlasujeme o dvoch, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Overíme druhú časť odseku preambule E. Hlasujeme teraz. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Odsek preambule 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme. Pardon, odsek preambule V Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijatý. Mali ste pravdu. A teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia, tak ako bol pozmenené. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalším bodom je hlasovanie šiestich návrhov na uznesenie e, politické riešenie problému piráctva na somalskom pobreží. Hlasujeme spoločným návrhom uznesenia piatich politických e, frakcií. Takže pozmeňujúci návrh 5 hlasujeme menovite. Pardon, 9. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie zamietnutý. Pozmenujúci návrh 10, menovite hlasujeme teraz. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 11, hlasujeme menovite teraz. Hlasovali všetci. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 12. Hlasujeme. Pozmenujúci návrh 12. Všetci hlasovali. Končíme hlasovanie. Rovnako zamietnutý. A teraz hlasujeme o bode 4, oddelenie v dvoch častiach, oboje menovite, takže prvá časť Hlasujeme teraz. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijatý druhá časť. Hlasujme. Hlasovali všetci, hlasovanie končí. Prijatý. Pozmenujúci návrh 6. Hlasujeme menovite teraz k pozmenujúcemu návrhu 6. Hlasovali všetci. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Takže hlasujeme o odseku 8. Kto je za? A kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 2. Hlasujeme menovite teraz. Hlasovali všetci. Končíme. Prijatý. Pozmenujúci návrh 3. Menovite hlasujeme teraz. Všetci hlasovali. Hlasovanie končí. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Bod 11. Hlasujeme menovite teraz k bodu 11. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh číslo 8. Hlasujeme menovite teraz k pozmenujúcemu návrhu 8. Všetci hlasovali. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 1. Hlasujeme menovite teraz. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Teraz prechádzame na pozmenujúci návrh 7. Takisto menovite hlasujeme teraz k pozmenujúcemu návrhu 7. Všetci hlasovali, takže končíme hlasovanie. A tento návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Hlasujeme menovite teraz. Hlasovali všetci. Takže končím hlasovanie. Schválené. Ďalším bodom na programu je hlasovanie návrhu uznesení šiestich politických skupín e, na tému nefačiarské prostredie. Pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že to musíme overiť, takže hlasujeme ešte raz o pozmenujúcom návrhu číslo 1. Všetci hlasovali. Končí hlasovanie. Prijatý. Bod 7. Bod 7. Kto je za? proti, kto sa zdržal, prijaté. Bod 9. Hlasujeme v troch častiach a všetko menovite, takže prvá časť. Hlasujeme teraz k prvej časti bodu 9. Mr. Sie haben den separate vote über den... Nažne, preskočili ste, prosím, oddelené hlasovanie o článku 7. Práve sme o tom hlasovali a bolo to prijaté. Takže hlasujeme k prvej časti bodu 9. Teraz skončíme hlasovanie. Prijaté. Teraz prechádzame na druhú časť bodu 9. Hlasujme teraz. Všetci ste hlasovali, končíme hlasovanie. Zamietnuté. Prechádzame na tretiu časť. Tá vlastne odpadá teraz. Takže pozmenujúci návrh číslo 3, kto je za? Kto je proti? Pri pozmeňujúcom návrhu 3 nehlasujeme menovite. Požiadam ešte raz pozmeňujúca návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Tak, aby nám bolo jasné, kolegovia, tretia časť predchádzajúceho odseku vypadá, takže k tomu nebudeme hlasovať. A teraz sa snažíme hlasovať o pozmenujúcom návrhu číslo 3 goceku 10 a to vyhnutím ruky. Takže kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďakujem pekne. Pani Vormenkov? Vážená pani predsednička, druhá časť bola prijatá. Všetci sme spokojní, bola zamietnutá a preto tretia časť odpada a preto sme prešli na ďalšie hlasovanie. A teraz sa pokúsime prejsť na bod 13, pozmenujúci návrh 4. Hlasujeme menovite teraz k pozmeňujúcemu návrhu 4. Hlasovali všetci. Končíme hlasovanie. Prijatý. Teraz prechádzame na bod 18. Hlasujeme samostatne, kto je za. K bodu 18, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia menovite teraz. Hlasovali všetci. Končíme hlasovanie. A návrh uznesenia je prijatý. Ďalším bodom je hlasovanie o troch návrhoch uznesenia o ratifikácii a plnení aktualizovaných dohovorov MOP. Hlasujeme o spoločnom návrhu uznesenia štyroch politických skupín. Nemáme žiadne pozmenujúce návrhy, takže hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Ďalší bod je hlasovanie o šiestich návrhoch uznesení o Svetovom samite FAO potravinovej bezpečnosti. Hlasujeme spoločne o návrhu uznesení piatich politických strán a budeme hlasovať menovite, takže hlasujeme teraz o návrhu spoločného uznesenia. Hlasovali všetci. Končíme hlasovanie. A tento návrh bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. pani